Takže platnosť týchto mandátov je potvrdená. Frakcia EFD podala žiadosť e, na vymenovanie e, členov výborov a delegácií. Ak nebude podaná namietka, tak tieto vymenovania ku koncu schôdze budú považované za potvrdené. Konferencia predsedov dámy a páni má nasledovné návrhy, pokiaľ